Grazie, Presidente. I will uh, uh, speak English. Uh, I will... Budem hovoriť po anglicky. Ospravedlňujem sa svojim francúzsky hovoriacim priateľom, pretože francúzština by mi dlho trvala. Angličtina mi úlohu trošku zľahčuje, keďže mám 15 minút na to, aby som načetla plány na 5 rokov na celý svet. To je dosť komplikovaná a pre Taliana prakticky nemožná úloha. Uh, E, takže počítam s veľmi dobrými otázkami. Spolieham sa na dobré otázky, aby sme mohli zájsť do detajlov rôznych aspektov a začnem teda nami. Ako ste povedali, pán predseda, naozaj e, zažívame ťažké časy. Všade okolo nás, kam sa pozrieme, 3600 obetí v, na Ukrajine, rovnaký približne počet obetí eboli. Keď sa pozrieme na juh, na východ, juhovýchod, Pozrite sa do Lampedúzy, tam som bola pred pár dňami. Keď sa pozriete na globálne otázky, ktoré sa zdali vzdialené, ale napriek tomu majú dopad na životy našich občanov, našu budúcnosť. Takže myslím si, že otázka, ktorú musíme zodpovedať, je otázka, ktorú nám kladú naši občania. V tomto ťažkom svete, v týchto ťažkých časoch. Čo robí Európska únia? Kde, sa, kde stojíme? Ako zabezpečíme, aby sme zohrali našu úlohu v týchto ťažkých časoch? Máme svoje pravidlá po Lisabonskej e, zmluve, máme zahraničnú službu, ktorá je funkčná a nadchádzajúcich 5 rokov musíme venovať tvorbe spoločnej politiky, spoločnej vízie a spoločnej stratégie. A to je moja prvá úloha na ďalších 5 rokov. Tvoriť reálnu spoločnú politiku, Viem, že to znie pre niektorých z vás, z nás e, naivne. Ľudia hovoria, že členské štáty vždy budú mať e, zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Niektorí hovoria, že nepotrebujeme 29. a vzdielam tento názor. Ale zároveň všetci z nás a všetci tu vieme veľmi dobre, že nie je možné tieto ťažké časy, tento ťažký svet zvládať, ak nebudeme spoločne vykonávať svoje povinnosti a nebudeme realizovať naše zodpovednosti. Musíme naozaj myslieť vo veľkom, musíme konať spoločne, potrebujeme dlhodobú víziu, aby sme predchádzali krízam, aby sme zvládali obdobie po krízach. Musíme naozaj eh, sa pozerať doďaleka na globálny eh, svet. Je to v našom vlastnom záujme nie je jedna jediná interná priorita EÚ, ktorá by nebola prepojená na tú externú dimenziu. A sú veci, ktoré sa dnes nedajú urobiť. Nedokáže ich urobiť žiadny z našich členských štátov samotný. Preto si myslím, že je v našom vlastnom záujme, aby sme urobili to, čo povedal prezident Juncker v júli v parlamente, aby sme plne využili potenciál EÚ aj externe. Takže čo potrebujeme podľa mňa, aby sme tento cieľ dosiahli? Tri veci. V prvom rade myslím si, že musíme sa toho všetci ujať. Všetci v, na, e, v člensk- vo všetkých členských štátoch. Musíme spoločne vybudovať e, túto spoločnú víziu úplne od začiatku, pretože bude príliš neskoro dohotovať sa o texte za stolom, keď budeme musieť zareagovať na krízu, ktorá už vypukla. Musíme od úplného začiatku zdieľať spoločnú víziu, spoločné predstavy. A preto svoj mandát v prvých mesiacoch začnem tak, že navštívim 28 hlavných miest, začnem nadchádzajúcou predsedníckou krajinou, Lotyšskom a stretnem sa nielen so zástupcami vlády alebo s, teda s ministrami zahraničnej veci, ale stretnem sa aj so zástupcami e, parlamentov alebo aj europoslancami, s mimovládnymi organizáciami, think tankmi, akadémiami Eh, vlastne s celou tou komunitou zaoberajúcou sa eh, zahraničnými vecami v danom členskom štáte, aby sme spolu vybudovali nejakú víziu, nejaké priority pre európsku zahraničnú bezpečnostnú politiku, aby sme mohli začať niečo budovať. Máme na to 5 rokov. Po druhé, musíme spolupracovať. A veľmi rada budem, ak o 5 rokov sa nebudeme deliť na my a oni, keď budú na seb- mm, o sebe hovoriť európske inštitúcie, keď budeme len my Európska únia. Čiže komisia, rada, Európsky parlament. Chcem, aby sme prepojili inštitúcie. A viem, že bude to mojou špeciálnou zodpovednosťou, keďže bude mať viaceré klobúky, tak povediac, a môžeme diskutovať o tom, koľko ich bude. Ale veľa bude závisieť od toho, ako zvládneme e, práve takýto vysoký politický vstup do tejto štruktúry nemôžem žiadať o štruktúru, aby spolupracovali, ak ja s nimi nebudem všetkými sama spolupracovať. Takže preto som sa e, rozhodla a oznámila som od prvého dňa svojho menovania, že ja spolu so svojím kabinetom sa presujem do Berlemontu, čo neznamená, že opustím zahraničnú službu, ale zahraničná služba bude centrom všetkých externých aktivít, všetkých európskych inštitúcií. Ako sa to dá dosiahnuť? Ako sa to má to znamená, že budem chodiť na zasadnutia kolegia, moji členovia kabinetu budú chodiť do Hebdo. E, takže aby sme si podelili prácu, po tretie, musíme koordinovať všetky kroky, všetky politiky, ktoré majú externý dopad. E, s komisármi pre zahraničné vzťahy, s ďalšími, pretože nie je vlastne jediné portfólio, ktoré by potenciálne nemalo dopad na našu zahraničnú politiku a naše zahraničné kroky. Tu by som obzvlášť spomenula energetiku, obchod, migráciu, klímu, životné prostredie, všetky ostatné. Dohodli sme sa s prezidentom Junckerom, s predsedom Junckerom, že ja budem koordinovať a predsedať e, tejto skupine, ktorá bude v rôznych formátoch zasadať e, každý mesiac podľa programu. A prvé stretnutie tejto skupiny bude prvý týždeň po tom, čo nastúpime do úradu, čiže začiatkom novembra. Takisto preto, že potrebujeme viac koordinovať a efektívnejšie koordinovať internú a externú politiku alebo zahraničnú politiku. Keď sa pozriete napríklad na tie veľké vízy pre našu bezpečnosť, je veľmi jasné, že tú, bezpeč- že tú koordináciu potrebujeme. Zamyslite sa nad otázkami ako je terorizmus, migračné toky, bezpečnosť, obrana. Musíme pracovať v rôznych zloženiach, v rôznych uh, formátoch podľa programu, podľa obsahu. Čo sa týka bezpečnosti a obrany, chcem tiež povedať, že môžete počítať s mojou síce malou, ale predsa len nejakou uh, skúsenosťou, ako, uh, ktorú som získala ako poslankyňa v Talianskom parlamente uh, pre, uh, výbor, vo výbore pre obranu a myslím, že to je jednou z zo štyroch priorít strategickej e, agendy, ktorú uh, Rada prijala v júni, v článku 21 zmluvy, sa hovorí, že máme chrániť mier, predchádzať konfliktom, posilňovať medzinárodnú bezpečnosť. Takže to je pre mňa to uh, to vodiace e, svetlo. No a čo sa týka bezpečnosti a obrany, to je tiež teda samozrejme jeden z mojich klobukov ako e, šéfka Európskej bezpečnostnej a obrany agentúry. E, budem plne spolupracovať s Európskym inštitútom pre bezpečnostné štúdie, budem predsedať Rade pre obranu nielen formálnej, a neformálnej a navštívim naše misie a operácie vojenské aj civilné. Viem, že môžem počítať s Európskym parlamentom a mm, konkrétne s týmto výborom, že budem môcť budovať na vašich skúsenostiach ehm, a poznatkoch, e, aby sme spolu tú vízu zvládli. Nie to jednoduché, viem, ale myslím, že môžeme sa, uh, môžem sa spolahnúť na to, že budem mať s vami špeciálny vzťah. Nielen preto, že musíme, a ja musím splniť povinnosť nielen formálne, ale preto, že je v mojom politickom záujme a myslím, že je to aj vo vašom politickom záujme, aby sme začali na funkčnom partnerstve e, pracovať e, hneď na tých 5 rokov. Myslím, že e, dokážeme dostať našim zodpovednostiam, ako som už spomínala, a to znamená, že ja navrhujem, aby ste mm, že, že ja navrhujem, že ja samozrejme dostanem v prvom rade svojmu stovu, teda pôjde E, nielen o susedstvo, ale rozšírené susedstvo, susedstvo našich susedov. Začneme Balkánom, Tureckom. Myslím, že politika rozšírenia je najlepšou, ak, ak nie dokonca jedinou garanciou e, dlhodobej transformácie smerom k demokracii, stabilite a e, hospodárskému rozvoju Východ. Myslím, že budeme potrebovať väčšiu pozornosť EÚ prikladať E, východu, začneme plnou podporou Ukrajine, pokiaľ ide o bezpečnosť, inštitucionálnu reformu, politické procesy, hospodárske výzvy a energetika. Musíme podporiť Moldavsko, Gruzinsko, najmä v nadchádzajúcich mesiacoch. Budeme musieť spolupracovať s Arménskom, Azerbajdžanom a Bieloruskom na našej ceste vpred. budeme sa musieť uh, zaberete našim východným susedom Ruskom, budeme sa musieť snažiť o plnú implementáciu Mínskej dohody, plnú vo všetkých bodoch, podporujú Porošenkové úsilie, aby na východe krajiny nastolil mm, mier. Pred mesiacom som to povedala v tej si miestnosti, že Rusko momentálne možno nie je partnerom, keď sa pozrieme na dnešnú situáciu, ale je to strategická krajina, vo svete a e, je to e, sused Ukrajiny, takže musíme spolu prehodnotiť naše vzťahy k Rusku v nadchádzajúcich piatich rokoch. Povedal som, že musíme väčšiu pozornosť prikladať východu a zároveň hovorím, že musíme veľkú pozornosť prikladať aj juhu. Na Blízkom východe bola EU efektívnym platcom a musí sa stať efektívnym hráčom. Zároveň Musíme e, mať viac a viac spoločného, e, spoločný rámec pre spoločné konanie. aby sme sa vyrovnali s globálnymi hrozbami pre nás všetkých. A musíme veľkú pozornosť venovať aj Líbii. Tam je hrozba, že ona bude ďalšou v rade a vidím tú veľkú úlohu pre EÚ, ktorú môže zohrať spolu s OSN a so susednými krajinami, ale takisto treba venovať pozornosť aj tým úspešným príbehom, aby sa z nich nestali neúspešné. A tu mi napadá Tunisko v prvom rade, ale takisto Maroko. Budeme musieť veľa, veľa pracovať nesmerom na juh a na juh od našich južných e, susedov. Afrika, teda nielen príjemca e, finančnej pomoci, ale aj partner. A keďže som talianka, chcem spomenúť aj to, že budeme musieť E, venovať pozornosť aj ďalekému severu, teda Arktíde. Možno teraz je to e, relatívne tiché, ale vôbec sa nedá zaručiť, že to bude tiché aj v nadchádzajúcich rokoch. Povedala som, že musíme väčšiu pozornosť príklad východu a juhu a to pre mňa nie je rozpor. Ako viete, krízy nečakajú, kým prídu na rad. Nečakajú na nás pekne v rade. Musíme urobiť všetko, všetko naraz, zároveň a Všetko zároveň spoločne, pretože inak to nebude efektívne. Viem, že je to náročné, je to stále náročnejšie, ale v tejto ťažkej situácii, v tomto ťažkom svete, v týchto ťažkých časoch, pred ktorými stojíme, myslím, že musíme počítať s kľúčovými partnermi ktorí sú kľúčoví nielen pre nás, pre našich priateľov. Musíme mať partnerov v eh, takomto nespolhanilovom svete. Myslím, že transatlantické partnerstvo dnes, než viac, eh, dnes viac než kedykoľvek predtým je strategickým partnerstvom, čo sa týka bezpečnosti. Som eh, pripravená spolupracovať s novým generálnym tajomníkom ja, NATO, pánom Stontelbergom, ktorý je tiež starý známy, takže viem, že ste aj zo Cecilia hovorili o TTIP. K tomu sa zrejme ešte tiež vrátime počas otázok, ale obchod nie je len ekonomický nástroj, ale aj strategický nástroj a globálna výzva. Chcela by som spomenúť aj Latinskú Ameriku medzi kľúčovými partnermi. Teda nielen, že tam máme dvoch strategických partnerov, ale Latinská Amerika a Karibik ako celok ako sú potenciálni strategickí partnery EÚ. A videli sme to aj na samite EU Salak v júne, že je tam potenciál politických ekonomických kontextoch. Netreba to brať za samozrejme, musíme tam ako EÚ um, ehm, teda byť činní. No a po Latinskej Amerike prechádzam teraz do Ázie, tam tiež musíme spolupracovať s partnermi Čínou, Indiou, Japonskom, Korejskou republikou, ale musíme pracovať aj s tými regionálnymi zoskupeniami ASEM, a spolu s krajinami, ktoré možno nevnímame e, nevyhnutne ako kľúčových partnerov, ale málo politickej investície by mohlo mať veľký výnos e, v týchto krajinách pre nás. Máme tu teda regionálne, globálne organizácie, samozrejme OSN dôležitý partner, na to som už spomínala, spomínam tie regionálne, ktoré budú e, pre nás dôležité OS, OBSE, Rada Európy, Liga arabských štátov, Africká únia. Máme spoločnú prácu, spoločnú agendu, pokiaľ ide o klimatické zmeny. To je súčasťou našej zahraničnej politiky a musí byť e, súčasťou našej zahraničnej politiky. Pokiaľ ide o ľudské práva, myslím, že ako Európania máme e, veľmi špeciálnu zodpovednosť e, za to, aby sme vypracovali koherentný program vrátenie našich interných politík. Tu spomeniem tri hlavné oblasti. E, viem, že sa k nim budeme môcť vrátiť. Takže sloboda médií, ženy a sloboda vierovýznania. A napokon, v neposlednom rade, rozvoj agenda 2015 Viem, že ako EÚ môžeme zohrať veľkú úlohu pri uh, dotváraní programu a agendy, ktorá bude platná nielen pre rozvoj e, relevantná, ale aj pre životné prostredie, pre zahraničnú, zahraničné kroky a interné politiky. Ďakujem pekne. Teším sa na vaše otázky.